Hanno votato tutti? Hlasovali všetci. Aj skrutátori vyjadrili svoj názor hlasovaním. Teraz vyhlasujem hlasovanie za ukončené a teraz poprosím skrutátorov, aby sa odobrali do miestnosti R1.1 a prerušujem rokovanie až do bodu, kedy bude rokovanie opätovne obnovené zazvonením zvonca a bude to oznámené aj na obrazovkách.